No a ďalším bodom je otázka na ústne zodpovedanie e, pre komisiu o aplikácii smernice o kvalite paliev, vrátane bitumenových pieskov a Vamos a ver cuál es, qué punto toca. Eh, no, no Takže, pardon, ospravedlňujem sa. Takže ďalším bodom programu je správa pána Švába o ochrane práv spotrebiteľov. No a na úvod dostane slovo spravodajca pán Šváb. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia, pani komisárka. V prvom rade, a v tomto prípade to nie je ani len otázka slušnosti, ale naozaj by som úprimne chcel všetkým kolegom, kolegyňam, ktorí spolupracovali na tomto kompromise, poďakovať pani kolegyňa Wallis z výboru Jury, ďalej pani kolegyňa Gepard, e, kolega Rochefort, ale tiež pán kolega Triafafilides a ďalší kolegovia Nebol to ľahký e, proces rozhodovania, viac ako dva roky, viac ako 2000 pozmeňujúcich návrhov, ale vždy to bol konštruktívny proces a za to vám všetkým chcem poďakovať. Napriek odborným e, rozporom v jednotlivých otázkach, ktoré sa odrazili aj v kompromisoch, Európsky parlament naprieč spektrom politických strán ukazuje, že e, chceme ďalej posunúť kvalitu vnútorného trhu v záujme spotrebiteľa a aj podnikov. Aj po zavedení jednotného európskeho aktu, kolegyne, kolegovia, konštatujeme, že napriek množstvu smerníc a nariadení zásadné zjednodušenia neboli e, dosiahnuté. Členské krajiny svoj priestor často oprávnenie, ale často neoprávnenie využili a zneužili. A tu e, my vytvárame strednú cestu, kde relevantné e, témy pre vnútorný trh sa riešia jednotne, ale ostatné témy e, prenechávajú sa rozhodovaniu a legislatíve členských krajín. Podarilo sa nám naprieč frakciám veľmi pokročiť a tým pádom návrh komisie sme podporili a oveľa zlepšili Postarali sme sa o to, že e, ochrana spotrebiteľov dostane dostatočnú hodnotu v tomto smere tým, že vytvoríme jednotný celoeurópsky systém odvolacieho práva 14 dní v prípade e, zmluv uzavretých e, online na internete, potom ďalšie predaje, predaje priamo pri dverách, ako sa hovorí, i ďalšie. E, ďalej máme e, vyššiu mieru transparentnosti v internetovom obchode a ďalej sa môžeme e, naozaj postaviť podvodom na internete. Ďalej sú tu povinnosti informovania o kompletnej, úplnej cene všetky obchody, ktoré sú realizované či internete, podomovým predajom alebo na internete. Prakticky pre malé i stredné podniky, ale aj pre remeselné podniky sme uľahčili to, že služby na mnohých miestach sme e, riešili veľmi flexibilne tým, že sme možnosti odvolania telefónom povolili a tým, že sme možnosti zneužívania vylúčili pre podniky, pre spotrebiteľov, ale sme súčasne vytvorili jasné podmienky pre spätné zasielanie uh, takých tovarov, ktoré sú problematické. Tak, takto ide aj o cieľ vytvorenie jednotného odvolacieho formulára, čo uľahčí život mnohým spotrebiteľom prostredníctvom hlasovania medzi e, členskými krajinami e, umožníme aj ďalší vývoj práva v tejto oblasti pre spotrebiteľov, tak dôležitej pre spotrebiteľov, e, aby to bolo menej komplikované ako v minulosti. Komisia vytvorí jasnejšie možnosti informovania a oslovovania rady. Vlastne to znamená že spoločný trh potrebuje spoločné pravidlá. Teraz e, pri kríze eura sme celkom jasne videli, že nestačí zastávanie spoločných princípov, ktoré nedávajú členským krajinám plnú slobodu, ale spoločné princípy musia byť sprevádzané spoločnými pravidlami a o to sa my staráme. V tejto smernici e, pre spotrebiteľov je to, ide o to, že oni poznajú svoje práva, keď sú jednotné, a budú ich môcť lepšie presadzovať proti podnikom, ktoré sa nebudú držať pravidel. A predovšetkým pre malé a stredné podniky, keď tu budú e, právne istoty z týchto pravidiel, ktoré zohľadnia kultúrnu e, mnoho e, rakosť v Európe, bude e, im právam e, vyhovené a teším sa v tejto súvislosti na ďalšiu diskusiu. Ďakujeme pán Švab a teraz v mene rady pani Dury. Nech sa páči. Muchas gracias, señor presidente Tisztelt elnök úr, biztos asszony. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážený pán predseda, vážení členovia, vážený pán spravodajca Šváb, je mi naozaj cťou hovoriť o tomto dôležitom návrhu. Viete, že e, na rade sme e, v decembri dosiahli dohodu a rada formálne prijala predbežné stanovisko všeobecný prístup 24. E, januára tohoto roku. Dohoda v Rade bola dosiahnutá až po dvoch rokoch diskusí o tom, aký, aká by bola najlepšia rovnováha medzi legislatívou EÚ a národnými legislatívami s cieľom chrániť práva spotrebiteľa a aké aspekty spotrebiteľského práva by v tejto súvislosti mali byť harmonizované. Aby som vám len ilustrovala zložité súvislosti tohoto návrhu. Viac ako 60 stretnutí v špeciálnej pracovnej skupine rady boli potrebné na to, aby vznikla skupina, ktorú podporila kvalifikovaná väčšina členských krajín. Okrem toho sa ukázalo nemožné dosiahnuť dohodu ku kapitolám 4 a 5 návrhu komisie, ktoré pokrývajú predaj tovarov a e, nespravodlivé podmienky v zmluvách. Pretrvávajúce ťažkosti viedli k rozhodnutiu rady e, tieto dve kapitoly e, odstrániť a namiesto toho sa sústrediť na e, kontrakty, zmluvy na diaľku a mimo prevádzok uzavreté zmluvy. Tento prístup podporila aj komisia, keďže rada, text rady prináša pridanú hodnotu, pokiaľ ide o tieto dohody Predsedníctvo sa domnieva, že Európsky parlament by mohol ďalším impulzom prispieť k diskuzii a preto zajtrajšie hlasovanie k návrhu e, pozmeňujúcich návrhov je veľmi dôležité. Ak sa toto plénum e, rozhodne odoslať ten, tento materiál späť do výbora, výboru IMCO, maďarské predsedníctvo je rozhodnuté dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Budeme sa snažiť e, maximálnou mierou dosiahnuť tento cieľ. Samozrejme, Mnohé bude závisieť na, na tom, aké pozmeňujúce návrhy predloží parlament. Ako som už povedala, e, podstatne sa rozlišujú názory členských krajín, pokiaľ ide o obsah kapitol 4 a 5. To znamená, či určité aspekty predaja tovarov, e, podmienky a záruky, ako aj e, nespravodlivé doložky v zmluvách by mali byť plne harmonizované na európskej úrovni. A práve preto sa predsedníctvo domnieva, že by sme sa mali zamerať na tie e, ustanovenia smernice, čiže e, kapitoly 1 a 3, kde skutočná európska pridaná hodnota môže byť dosiahnutá. V týchto bodoch e, všeobecný prístup rady sa nie veľmi líši od návrhu pozmeňujúcich návrhov parlamentu vo výboroch Jury a IMKO 20. januára a 1. februára tohoto roku. Vážený pán predseda, vážení poslanci, sme pripravení spolupracovať do plnej miery s parlamentom a komisiou, aby sme dosiahli úspešný výsledok. Výsledok možno nebude taký, ako sme si všetci želali, ale som presvedčená, že spravodajca a predstavitelia rady eh, a všetci poslanci si zaslúžia eh, vďaku za eh, spoluprácu. Neviem, aký bude výsledok, ale som presvedčená, že by sme nemali prepásť túto možnosť, aby sme pokročili v tých oblastiach, kde je to možné. Urobiť čo najviac pre, pre práva spotrebiteľov viac než doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Giori. A teraz Dávame slovo pani komisárke, pani Reding. Pán predseda, vážení poslanci, budúci rok budeme oslovať 20. výročie e, založenia jednotného trhu a musíme si byť istí, že jednotný trh prináša profit pre spotrebiteľov a užitok pre podniky. Viac ako dva roky rokovaní ukázali, že je to politicky veľmi ťažké dospieť dohodu k celej smernici na základe toho, čo sa navrhovalo zo strany komisie a mnohí z vás, vážení kolegovia, e, oprávnene nechcete znížiť úroveň e, ochrany, e, národnej ochrany spotrebiteľov. Sme v treťom roku diskusí o tejto legislatíve a podľa mňa je najvyšší čas, aby spolu zákonodarcovia sa snažili o riešenie som veľmi vďačná vašim výborom a im, e, spravodajcom pánovi Šu a pani Valis a tieňovým spravodajcom za ich e, tvrdú prácu v hľadaní kompromisu. Rada na začiatku roka sa zhodla o všeobecnom prístupe, rozhodla sa, že zúži podstatne rozsah e, návrhu a že sa zameria špecificky na špecifické kontrakty. Komisia si myslí, že všeobecný prístup rady je dobrý e, východiskový bod v hľadaní kompromisu. Je to konzistentné s cieľom zlepšiť fungovanie e, jednotného trhu, vnútorného trhu a predstavuje tu pridanú hodnotu pre spotrebiteľov. Viem, že vy sa snažíte vo vašich pozmeňujúcich návrhoch ďal, o ďalšie zlepšenia. Vidím mnohé rozumné návrhy pre ďalšie zvýšenie ochrany spotrebiteľov a ako som už povedala, smernica o spotrebiteľských právach by mala byť smernicou o právach, mala by byť hodná toho mena. A aby som uviedla nejaké príklady, tak e, akceptujem pozmeňujúci návrh 121, ktorý zabezpečuje, že spotrebiteľ e, nebude musieť platiť za to, že vráti e, nejaký tovar, e, ak stojí viac ako 40 eur. Tiež rozšírenie tohto obdobia na jeden rok v prípade, že spotrebiteľ nebol informovaný o svojom práve stiahnuť ten tovar podľa návrhu 116 a harmonizované riešenie na boj proti Eh, internetovým pascám odsek 1.8 a 1b eh, pozmeňujúce návrhu 107. A nebude pre vás prekvapením, keď vám poviem, že neakceptujem všetky vaše návrhy, ktoré sú teraz na stole. Napríklad pozmeňujúci návrh 141, hoci môjim cieľom je e, poslúžiť e, vnútornému trhu, je to krok príliš ďaleko, aby z, e, obchodníci boli nútení poskytovať tovary v jednotlivých členských krajinách. Nevynímajúc tie rozdiely, ktoré zostávajú, vidím svetlo na konci tunela a verím, že priateľný a vyvážený kompromis je v, e, v našich e, rukách a mm, rada pri tom pomôžem. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz za výbor Júri a pani Volis. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pani komisárke Máme za sebou dlhú cestu a ešte stále cestujeme a dúfame, že dosiahneme náš cieľ už čoskoro. Chcem poďakovať pánovi Švábovi za jeho prácu v mene výboru Júri za celé tie roky vnímame ťažkosti spojené s rozličnými právnymi konceptami a prekážkami možnosťami pre spotrebiteľov a podniky v rámci vnútorného trhu. Robili sme určitý pokrok v dohode, ktoré, ktorú teraz máme v parlamente, ale mm, na nešťastie, alebo bohužiaľ, mm, výbor Júri by bol chcel dosiahnuť ešte viac, napríklad v kapitole 5 o neférových podmienkach, hlavne v oblasti transparentnosti Náš výbor by bol chcel dosiahnuť pokrok v tejto oblasti a viem, že rada možno si myslí, že je to krok príliš ďaleko, ale pre nás je to krok, ktorý by mohol byť veľmi dôležitý z pohľadu vnútorného trhu a z pohľadu práv spotrebiteľov, ako ste to dobre formulovali, pani komisárka. Takže dlhá cesta je za nami, revidovali sme spotrebiteľské aky, prešli sme všetkými smernicami, ktorý, vás, ktorý váš predchodca chcel revidovať. Urobili sme malé kroky vpred a dúfam, že budeme naďalej diskutovať a možno dospejeme k niečomu cennému. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Wallis. Je pani Pietekainen v miestnosti? Áno, tak potom v mene výboru EKON na dve minúty má slovo pani Pieti Kajnen. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať svojim kolegom za spoluprácu pánovi Švábovi z, im, z výboru IMKO za jeho mm, nekonečné pokusy o to, aby tento návrh e, prešiel, aby sa posunul dopredu, pretože návrh komisie Ehm, naozaj necháva veľký priestor na zlepšenie. Ehm, z pohľadu ekonu sú tri veci, o ktorých chcem hovoriť. Ehm, najskôr je dobré, že, že digitálne tovary sú zahrnuté v návrhu. Je dobré, že je tu jasný signál na rozvoj alternatívneho riešenia sporov v budúcnosti a do budúcnosti nám zostáva riešenie malých inovačných finančných e, produktov. To by sa malo vyriešiť buď e, v smernici o finančnom sektore o budúcich krokoch na ochranu spotrebiteľov. A v neposlednom rade dúfam, že ďalšie kroky komisie zabezpečia vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, čo by mohlo v konečnom dôsledku viesť k plnej harmonizácii ochrany spotrebiteľov, teda nariadenia v tomto zmysle v rámci EÚ. Ďakujem pekne, pani Kejnen. No a slovo teraz zostanú reči, rečníci za politické skupiny a za EPP pán Baldazáre. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán premisár, komi- e, predseda, vážená pani komisárka. Ja by som chcel poďakovať pánovi e, Švábovi za jeho doterajšiu prácu, aj za vynikajúcu spoluprácu medzi výborom IMCO a výborom pre právne záležitosti. E, sú rôz, je rôzna úroveň harmonizácie jednotlivých ustanovení, ktoré treba prijať, prijať, aby to bola skutočná pridaná hodnota pre obyvateľov 14-dňová lehota odstúpenia o zmluvy a vrátenie e, ceny no, e, nie len ochrana údajov. Je to skutočne veľké zlepšenie, e, ktoré posilňa dôveru zákazníkov hlavne v, v rámci cezhraničného obchodného styku. Pričom je tam ešte veľká bezpečnosť pre elektronický obchod. No toto je ešte základ pre ďalšie opatrenia na základe reformy európskych dohôd a revízneho procesu alternatívnych mechanizmov alebo mechanizmov alternatívneho urovnania sporov. Toto, tento mechanizmus je hlavným hlavným predpokladom pre realizáciu vnútorného trhu, ktorý je založený na právach spotrebiteľov. Pred rokom profesor Monty vo svojej správe povedal predsedovi komisie Barozovi nasledujúce vece spotrebitelia a ich spokojnosť musí byť v centre pozornosti vnútorného trhu. E, Zákonodárca musí e, prijať opatrenia k smernici o právach spotrebiteľov na zaistenie vysokej miery ochrany na integrovanom vnútornom trhu. A to zodpovedá aj tomu, čo je tu napísané. Ja som presvedčený o tom, že pán Šváb bude odhodlane pracovať ďalej v následujúcich rokovaniach pred prijatím textu. Ďakujem veľmi pekne. A pán Baldazáre, no a teraz za socialistov demokratov na 1,5 minúty. Pani Gebhardt, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia. Skutočne máme za sebou veľmi tvrdé rokovania pretože rokovania boli na začiatku diskusí veľmi rozdielne a nebolo jednoduché dohodnúť sa a nájsť rozumné riešenie. Avšak v rámci rokovaní sa nám podarilo dosiahnuť výrazné zlepšenia aj po hlasovaní na výbore, čo nám na záver umožnilo v našej skupine podporiť tento balíček, alebo budeme ho môcť zajtra podporiť. No a iste viete, koľko to po tých dlhých diskusiách, alebo čo to po tých dlhých diskusiách znamená. Dosiahli sme mnohé zlepšenia. A tak teraz minimálna harmonizácia je základom smernice s výnimkami pre skutočnosti, ktoré sú plne harmonizované. A to je pre nás veľmi dôležité. Sociálne služby, zdravotnícke služby, hazardné hry sme eh, vyňali z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, pretože tie potrebujú, potrebujú osobitné, osobitné pravidlá a nie takéto všeobecné. To je dôležitá otázka. Eh, ďalej eh, sme zaviedli povinnosť informovať spotrebiteľov, alebo sme ju posilnili. No a preto, ja som chcel povedať predsedničke rady, že vyškrtnúť kapitolu 2 by znamenalo vyškrtnutie povinnosti informovania eh, spotrebiteľov. A to sociálni demokrati, to vám môžem rovno povedať, nepodporíme. Zaradili sme tam elektronické produkty do rozsahu pôsobnosti. To sa tiež nepredpokladalo najskôr. A hlavne, čo sa týka obchodu na diálku v rámci internetu, je to veľmi dôležité. No a na cieľovej rovinke sa nám eh, podarilo posilniť aj situáciu pre kamenné obchody. No a to je situácia, eh, ktorá nám umožňuje podporiť túto správu. Ale sú tu aj problémy. A sú tu problémy, a to hlavne v kapitole 5. A to sú eh, zlé doložky, s ktorými nie sme vôbec eh, spokojní a na ktorých budeme musieť ďalej pracovať. A ak to bude musieť byť, tak sa to zbavíme. No. Čo je však horšie, že celé finančné služby sú vyňaté z povinnosti e, podávať správy a informovať e, spotrebiteľov. No a o tom budeme musieť ešte, pani komisárka, hovoriť. E, vo vašich návrhoch boli tieto doložky súčasťou. No a na záver, kompromisný balíček podporíme, podporíme aj to, či sa to vráti do výboru. To však ešte neznamená, že sa bude môcť dať prijať rozhodnutie v prvom čítaní. Ďakujem pekne. A teraz za Alde na dve minúty pán Rošford. Pán predseda, milí kolegovia, tento text je dôležitý. Nie je to revolúcia. Nemôžeme povedať, že všetko bolo zle predtým a teraz je všetko dokonalé, ale predsa len predstavuje určitý pokrok zásadného charakteru v tejto prechodnej fáze našej práce. Eh, je tu lepší rámec diaľkového predaja, zvlášť cez internet, a to je kapitola 3, pretože je potrebné posilniť práva spotrebiteľov. Elektronický obchod je dôležitý, rozširuje um, výber pre spotrebiteľov a tiež umožňuje malým a stredným podnikom a remeselníkom, aby našli nové odbytištia. Na pokrok v tom, tejto oblasti je potrebný európsky spôsob, teda e, niektoré konkrétne ciele potrebujú kompletnú harmonizáciu práv a povinností všetkým. Veľmi konkrétne bolo potrebné, aby talianský klient, ktorý nakupuje na belgickej alebo nemeckej webovej stránke, aby vedel, že profituje z rovnakých práv, rovnakú ochranu má a toto umožňuje táto smernica. To znamená, že jeho obdobie na Mm, na to, aby sa stiahol z tejto transakcie, bude 14 dní všade. Teda nemusí sa obávať žiadnych zlých prekvapení vďaka dvojkliknutiu si môže e, overiť svoju objednávku. Samozrejme, toto všetko e, poruší určité návyky. V mnohých krajinách existujú určité nuancy práve a všetci sú presvedčení, že tieto sú zásadné, hoci e, v susednej krajine po nich nie je ani stopa. Ale spoločne žiť v Európe znamená naučiť sa zmeniť svoje zvyky v službách všeobecných záujmov. Tento text sa musí ešte zlepšiť, musíme to urobiť v nasledujúcich týždňoch e, s radou a s komisiou. A ja sa e, teším tomu otvoreniu, ktoré tu badám. Urobili sme značnú prácu vďaka nášmu spravodajcovi, pánovi Švábovi, e, ktorému ďakujem. A skutočným výsledkom by bolo, keby sa to zajtra odhlasovalo všetkými, všetkými politickými skupinami. Mm, potrebujeme túto politickú jednohlasnosť, aby sme zachovali túto dôveru, aby sa posilnila. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz o skupinu ECR na dve minúty pán Bielan. Ďakujem bardzo, przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne. Na úvod by som chcel poďakovať e, pánovi Švábovi, spravodajcovi, za jeho vynikajúcu prácu a vysokú angažovanosť tejto oblasti. Dva a pol roka intenzívnej práce nás doviedli do, ku kompromisu. Dúfam, že výsledkom bude e, lepšia právna istota pre spotrebiteľov zo všetkých 27 členských krajín, hlavne čo sa týka predaja na diálku a e, transakcií na internete. Dúfam, že vďaka tejto smernici e, budú mať spotrebiteľa vyššiu istotu v rámci elektronického predaja, predaja na diaľku. Ich práva boli posilnené. Napríklad harmonizácia informačnej povinnosti pre spotrebiteľov, pre rôzne typy zmluv podporujú rôzne druhy podnikov. No a podporujú tiež lepšie fungovanie vnútorného trhu. Ja dúfam, že smernica bude pozitívny impuls pre e, internetový obchodný styk a rovnako bude prospešná pre spotrebiteľov. Dovolte mi zdôrazniť pár najdôležitejších vecí. Poprvé, snažíme sa o vyvážený text, ktorý bude prospešný pre spotrebiteľov v celej EÚ a ktorý nebude mať, ne, nebude mať negatívne dopady na podnikateľov a malé a stredné podniky v EÚ. Po druhé som veľmi rád, že sa nám podarilo vyrokovať pragmatický text s harmonizáciou, takže tie členské štáty, ktoré už majú vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, tak nebudú musieť meniť svoju legislatívu. Jasné ustanovenia sú tiež pre prípady internetového obchodu. Ja som rád, že sa hovorilo, alebo že sme, sa nám podarilo eh, zmeniť kapitolu 5. Tá reguluje eh, tie eh, zmluvy, ktoré nie sú individuálne a ktoré veľmi často, často vedú k zneužívaniu a k nepriaznivým situáciám pre eh, podnikateľov. Eh, ten kompromis nie je ideálny, ale som eh, presvedčený, že budeme môcť ďalej spolupracovať a v ďalšom kolom, kole rokovaní sa nám podarí ešte priniesť viac prospechu spotrebiteľom aj podnikom. Ďakujem pekne, pán Bielan. No a teraz za zelených na dve minúty pani Turunen. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, milé kolegyne a kolegovia, vážený pán spravodajca, spravodajca. Vnútorný trh Európskej únie je základným kameňom Európskej únie. No a tak, ako v Zelenej knihe správne napísala Európska komisia, tak my, Európania, občania, musia byť v centre pozornosti prác, práce na vnútornom trhu. A to je dôležité, na to nesmieme zabúdať, keď budeme zajtra hlasovať o smernici, na ktorej pracujeme už viaceré roky. Znenie dokumentu, o ktorom, bude, o ktorom budeme hlasovať, je v porovnaní s návrhom komisie diametrálne odlišný. My sme sa sústredili na tie oblasti, kde spoločné pravidla EÚ sú skutočným ziskom a prospechom pre občanov. A presadili sme to, aby členské štáty, ak si to budú želať, môžu mať aj silnejšiu legislatívu. No a tak, to znamená zmeny pre spotrebiteľov, ak nakupujú na internete. Takže sú spoločné pravidlá, niektoré zmeny, no a tri príklady stručne uvediem. Ako spotrebiteľ máme právo odstúpiť od zmluvy počas lehoty 14 dní, ak kúpuje niečo na internete. Po tretie, e, celková cena musí byť jasná pri nákupoch na internete a rovnako e, treba jasne zverejniť adresu a telefónne číslo a meno e, firmy. Nie, nejedná sa len o tovar, ktorý je hmatateľný, ale aj o nehmatateľný tovar, ako software, hudba a tak ďalej. Návrh, o ktorom budeme zajtra hlasovať a ktorý my, zelení, podporujeme, iste nie je optimálny. My by sme si želali, želali smernicu s, so širším rozsahom pôsobnosti vo všetkých oblastiach. Avšak politika je umenie možného, no a toto je možné pravdepodobne teraz. No a myslím, že parlamentu sa podarilo dosiahnuť rozumný výsledok, ktorý bude eh, prinašať prospech európskym občanom. No a teraz za GUE NGL na 1,5 minúty pán Trianta Filibis. Ďakujem. My ako skupina sme od začiatku poukazovali na to, že, správ, že práva spotrebiteľov nemôžu byť okresávané. Pôvodný návrh komisie, ktorý bol veľmi ambiciózny, vyvinul určitú dynamiku, aby potreby e, spotrebiteľov v celej EÚ boli e, riešené. A preto návrh e, plnej harmonizácie bol určitou červenou líniou v viedlo to k tomu, že vlastne e, by bola tá ochrana spotrebiteľov nakoniec menšia. Dôležité dve veci sú v tejto smernici e, nasledovné. Máme tu úplne nový návrh, než to, čo pôvodne predložila komisia a to, čo prijala v stanoviskom aj rada. My sme zvolili zmiešaný prístup v harmonizácii, kde členským krajinám nechávame možnosť pre ich spotrebiteľov zaviesť alebo zachovať vyššiu mieru ochrany, ak to považujú za potrebné. Druhá vec súvisí s výnimkami e, oblasti aplikácie. Od začiatku sme zdôrazňovali, že sociálne služby, e, zdravotné služby a takisto hazardné hry musia byť vyňaté z tejto smernice, pretože nič e, nemajú dočinenia s bežným kontraktom medzi predajcom a kupcom Návrh e, Európskeho parlamentu nechce povedať, že návrh komisie e, slepo podporujeme. Naopak, my chceme vytvoriť a zastávať tvrdú pozíciu, ktorá vyzýva komisiu aj radu, aby návrhy parlamentu brali veľmi vážne. Predovšetkým tu ide aj o e, rôznu, rôzne vrstvy harmonizácie a stanovenie zmluv medzi kupcom a predajcom. A teraz na minútu a pol e, za EFD pán Rossi. Vážení kolegovia, spotrebiteľské práva, no už to je len jeden uh, uh, príklad toho, aké veľké ťažkosti majú európske inštitúcie pri prijímaní dôležitých európskych právnych aktov. My nechceme, aby sa celá tá práca stratila, aj tie pozitívne aspekty. Napríklad, kde ide o, o E, e, právo odstúpenia, kde ide o, o zlepšenie e, práv bez toho, že by sa práva spotrebiteľa poškodili. Keď ide o to, že výsledok vyzerá tak, že všeobecná harmonizácia sa zvyšuje, tak môžeme byť len proti tom. Zodpovednosť nie je v Európskom parlamente, ale v Európskej komisii sú tu aj témy, kde my e, eurokritici z e, Liga Nord chceme spodporiť vyššiu mieru ochrany, ale keď to zlepší e, kvalitu ochrany spotrebiteľov, nie práva členských krajín, ale práva spotrebiteľov. Ide o práva spotrebiteľov, to je dôležité, to treba zohľadniť. Vítame aj to, že sa stiahli mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré spochybňovali veci, ktoré už boli vyriešené keď tento text e, vzíde teraz z pléna takto, že to rada aj takto akceptuje. A teraz pre, za nezaradených e, pán Obermajer. Ďakujem, pán predseda. Čas, niekedy sa e, spotrebiteľovi pripisuje že nemá povedomie o, o svojich právach napríklad pri sťahovaní, e, bezplatnom sťahovaním z internetu napríklad obsahu, že to, jemu to neznáme. Sťahuje si e, e, nechtiac e, predplatné, hoci chce len je, jednorázovú službu. A tu je dôležité e, o, právo na odstúpenie. Takisto sú tu nebezpečenstva pri podomovom predaji aj takisto ne, neprimerané zaťaženie pri e, predaji mimo prevádzku. Napríklad e, tu nie je potrebná zvýšená e, miera ochrany, pretože tu nie je možnosť prílišného podvodu. Potrebujeme zmysluplnú ochranu, ale musíme chrániť aj záujmy malých a stredných podnikateľov. Ďakujeme, pán Obermajer. Teraz ďalší rečníci. Na dve minúty má slovo pani e, Koraca. Ďakujem. Tento kompromis je dôležitým krokom správnym smerom. Vítam to, že sme dosiahli konsenzus pri práve na odstúpenia a, a pri kontraktoch uzavretých mimo prevádzky. Takisto by sme mali mať ale odvahu ísť ešte ďalej. Predovšetkým nedostatok e, konformnosti, e, e, pokiaľ ide o nespravodlivé doložky. Moje skúsenosti sú také, že dôležitá je plná harmonizácia. Som presvedčená, o, o, že dôležitá je transparentnosť, čo zvyšuje práva spotrebiteľov a zniž, znižuje byrokraciu. Dôležitá je dobrá rovnováha, aby sme mali vysokú ochranu spotrebiteľov, nízke náklady pre e, podniky. Nemali by sme tuto mať nejaké preťahovanie sa medzi jednotlivými stranami. Nie, Nemalo by to byť ani vychádzanie z toho, že národné práva ochraňujú spotrebiteľov, pričom spoločné, spoločné európske práva by vraj chránili iba podniky. To nie je správne neobídeme tomu, že e, budú tu dodatočné náklady pre malé podniky a tie sa premietnú potom na spotrebiteľov. EPP bolo konštruktívne pri tomto rokovaní, e, problematické boli ľavicové strany. Vyjednávanie medzi národnými pravidlami, komparatívne výhody práva. Myslím si, že spoločné záujmy Európanov by mali e, zvíťaziť minimálna harmonizácia a národné výnimky, tak ako to chcú sociálni demokrati. To len bráni vývoju, bráni tomu, aby občania mohli plne využiť spoločný trh. V krízových časoch, eh, eh, kedy eh, je veľmi ľahké byť populistom so zámienkou protekcionizmu, podporujem pána Švába v jeho vynikajúcej práce a gratulujem mu k výsledku rokovaní i pre budúce rokovania. Myslím si, že toto je mílnik, táto smernica od spustenia spoločného trhu, aby sme zvýšili dôveru, aby sme podporili rast, konkurencieschopnosť a pracovné miesta, ktoré hľadajú práve Európania. Ďakujeme. Pani Koraca. A teraz na dve minúty pán Masip. Sú tu niektoré kľúčové body, ktoré musíme zlepšiť, e, preto musíme e, dať e, správu naspäť do výboru, aby celý parlamentný proces nebol ešte ukončený. Úvodné návrhy boli zlé. Tí z nás, ktorých sa zaujímajú o spotrebiteľské práva na národnej a európskej úrovni, to cítia. A ja by som bol rád vzdať hold pánovi Abuzovi, Vidíme tu pokus o maximálnu harmonizáciu v forme článku 4. Mali by sme povedať jasne, že harmonizovanie a poskytovanie rovnakej úrovne ochrany všetkým členským krajinám by znamenalo zníženie ochrany mnohých spotrebiteľov. Pretože niektoré členské krajiny majú dlhšie tradície ochrany práv spotrebiteľov ako iné ale je kľúčové, aby zoznam e, neférových zmluvných podmienok e, je kľúčové to, že to nie je kompletné. Ak niektoré členské krajiny považujú tieto podmienky za neférové, mali by na to upozorniť a malo by to byť zvrátenie bremena dokazovania. Takže jedine obchodníci, ktorí preukážu, že podmienky boli individuálne prerokované, môžu sa odchýliť od tých, ktoré sú predpisom. Musíme zabezpečiť to, že zmluvy sú naformulované jasne, pochopiteľne a musíme mať harmonizáciu neférových e, podmienok. 90% obchodníkov si myslí, že táto harmonizácia bude mať veľmi malý e, účinok. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Masip. A teraz dám slovo pánovi Harborovi na minútu a pol. Myslím si, že to mali byť dve minúty, pretože mnohí kolegovia ich mali ako predseda výboru. Chcem najskôr vzdať hold všetkým kolegom, ktorí tu pracovali pod vedením pána Švába. Je to veľmi silný tím eh, tieňových spravodajcov, ktorí mm, vynaložili a prejavili záujem a expertízu v tejto komplikovanej oblasti. Myslím si, že je správne, ako povedala pani Reding, že spoluzákonodárca teraz sa musí posunúť dopredu a prijať rozhodnutia. Toto je ukazovateľ, teda časový ohľadom politických ťažkostí na strane rady aj na strane parlamentu, ale v parlamente, ako v mnohých iných agendách v minulosti, ukázal, že má schopnosť dosiahnuť kompromis Myslím si, že to je správna vec, čo by sme mali robiť zajtra, aby sme hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch a vyslali jasný politický signál o tom, čo chceme a potom e, sa vrátiť do výboru. A chcem poďakovať predsedníctvu a pani Diori, ktorá bola veľmi aktívnou advokátkou predsedníctva za to, že bola taká otvorená zvažovaniu našich návrhoch a výsledkom toho sú zmeny. Takže my sme odhodlaní e, ukončiť tieto rokovania, ale e, dlžíme to občanom a spotrebiteľom. E, musíme mať otvorené stretnutie, či je tu nejaký základ pre dohodu a myslím, že všetky kolegovia s týmto súhlasia. Keď sa teraz pozrieme na to, čo máme, tak v prvom rade odmirujem entuziasmus pani Koraci Bild, ale nevidím to túto, túto smernicu na ochranu spotrebiteľov ako milník. Je to skôr taký e, skúšobný kameň alebo kameň úrazu. Je tam ešte veľmi veľa e, vody okolo nás a e, je to prvý opatrný krok smerom k harmonizácii vecí, ktorá spôsobuje obrovské emócie a e, mnoho politického rozruchu, pretože pochopiteľne spotrebitelia e, nechcú, aby im odobrali práva. Myslím si, že to je jeden z najväčších problémov, ktorým čelíme. Máme kompromis, ktorý je pridanou hodnotou pre spotrebiteľov a podniky, zvlášť v oblasti internetu a cezhraničného obchodu. Musíme to udržať a musíme byť selektívne v iných oblastiach. Ale moje záverečné slova na komisiu sú nasledovné. Zúfalo potrebujeme rámec, v rámci ktorého postupíme vpred k väčšej harmonizácii. Máme celú sériu čiastkových iniciatív, e, vrátanie e, spotrebiteľských zmluv a podobne, ale my zúfalo potrebujeme dlhodobú stratégiu, ktorá e, povedie e, o tých skúšobných kameňov k milníkom. Ďakujem. A teraz má slovo pani Hanslik, dve minúty. Pán predseda, pani komisárka, dámy a páni. Chcem poďakovať mojmu kolegovi Andrásovi za prípravu tejto správy. Nebolo to ľahké Vždy zdôrazňujeme, ako dôležitá je táto smernica pre spotrebiteľov, ale je dôležitá aj pre obchod, zvlášť pre elektronický obchod a cezhraničné operácie. Spotrebitelia, keď nakupujú online, chcú záruky, že produkty a služby, ktoré nakúpia, budú dodané a že budú mať očakávanú kvalitu, preto preto tu musíme zaistiť teda istotu a transparentnosť e, formou nariadenia. Ale tieto ustanovenia nesmú byť bremenom. Musíme zladiť záujmy spotrebiteľov a obchodníkov a podľa môjho názoru sme teraz bližšie k tomuto cieľu, ale ešte sme ho nedosiahli. Myslím si, že európsky spotrebitelia E, by mali väčší úžitok z toho, ak by sme mali kompletnú harmonizáciu a bolo by to jednoduchšie aj pre obchodníkov, ktorí pracujú v elektronickej oblasti. Som rada, že v mnohých kľúčových oblastiach sme našli riešenia, ktoré sú primerané potrebám spotrebiteľov a zladili sme potreby e, aj obchodníkov, napríklad ustanovenia o 14-dňovom období na odstúpenie od kontraktu. Na druhej strane vítam eh, pozmenujúce návrhy, ktoré dávajú obchodníkom možnosť pre spotrebiteľa dávajú možnosť eh, poskytnúť dôkaz, takže sú tu práva a povinnosti na oboch stranách a Chcem vyzvať e, komisiu a radu, aby e, hľadali ambiciozne riešenie. Ďakujem. Ďakujem pani Hanzlík. A teraz v minútu a pol pani Verňo. Pán predseda, pani komisárka, milí kolegovia, chcem najskôr zablahoželať spravodajcovi pánovi Švábovi a všetkým tieňovým spravodajcom, hlavne pani Gebhardt konkrétne za efektívnu prácu. Úvodný návrh komisie bol naozaj e, veľmi zlý a ohrozoval ochranu spotrebiteľov. Chceli to harmonizovať kompletne, ale to je oprávnené len pod to podmienkou, že harmonizácia ide smerom nahorne, nadol, ako to bolo navrhované. Teším sa teda, že väčšina kompromisov, ktoré sme našli, rešpektujú možnosť pre krajiny zaviesť prísnejšie pravidlá, ak si to želajú zaručujúc minimálnu vysokú úroveň ochrany pre všetkých spotrebiteľov. Takže maximálna dĺžka zmluv je 12 mesiacov. Informácie o ďalkových zmluvách sa to sa zlepšilo. Platby sú e, realizovateľné až po vypršaní tej 14-dňovej doby e, na odstúpenie od zmluvy, takže Kapitola 5, tá sa týka tých neferových podmienok, to sa mi tiež páči. E, tá úroveň ochrany nestačí, ale ignorujeme realitu podvodných praktík, ktoré si vyžadujú reakciu a európska legislatíva to zatiaľ neposkytuje. Musíme zabra- zabraňuje Eh, akékoľvému manevrovaniu členských krajín v tejto oblasti to je nezodpovedné, takže spolu zákonodárca musí získať vyvážený text, ktorý zabezpečuje skutočný spoločný základ, eh, vysoký základ ochrany na európskej úrovni. Ďakujem, pani Verňo. Slovo na jednu minútu dostáva pán Kožešník. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Dovolte, aby som najskôr poďakoval vyzdvihol prácu Andrása Švába za to, ako bravúrne sa vysporiadal s 1600 pozmeňujúcimi návrhmi a zahrnil ich do rozumnej kompromisnej podoby správy. Som rád, že sa mu podarilo zachovať dva základné princípy z pôvodného návrhu komisie, a to je lepšia regulácia a tým, že sa aktualizujú pravidla taká, aby sa odstránili prekažky na vnútornom trhu, s ktorými sa každodenne stretávajú podnikatelia pri svojom obchodovaní s krajinami EÚ. Na druhý princíp to je dosiahnutie maximálnej možnej harmonizácie spotrebiteľského práva a odstránenie množstva výnimiek. Aj keď sme nakoniec nedokázali sa zhodnúť na úplnej harmonizácii vo všetkých kapitolách smernice, bude táto nová úprava znamenať veľmi výrazný posun, čo sa týka odstraňovania bariér v rámci cezhraničného obchodovania a pri zvýšení konkurencie na vnútornom trhu. Ďakujem. Pekne. Ďakujem pekne, pán Kožušník. A teraz slovo na dve minúty dostáva pán Lechner. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ja bohužiaľ nie som úplne spokojný aj napriek mnohým zlepšeniam, o ktorých, za ktoré treba poďakovať Andrasovi Švajbovej komisii. Myslím, že ten balíček, ktorý teraz sa, bol predložený, má také množstvo výnimiek a komplikácií a práva, ktoré malé stredné podniky nedokáže zvládnuť, ktoré neprospievajú spotrebiteľovi, ktoré majú aj malý efekt harmonizácie a podľa môjho názoru neposúvajú vnútorný trh v EÚ vpred. Ja, kvôli krátkosti času, sa môžem venovať len jednej veci. Návrh komisie rozšíril pôsobnosť dvoch definícií, eh, tak eh, ako sme to videli na počte 1600 pozmeňujúcich návrhov, o čom sa nedalo v podstate ani riadne diskutovať. No a toto rozšírenie e, nebolo ani odôvodnené nikde v e, podkladoch. Jedná sa e, tu o pojem zmluva na diálku, ktorý bol napravený, to vítam. No a druhá vec je, a tomu sa chcem venovať, to je pojem Ehm, zmluvy uzavreté mimo prevádzky. V budúcnosti každá takáto zmluva bude zaťažená mnohými predpismi a právami na zrušenie, aj keď spravodajca pán Obermajer to hovoril, e, keď pozrie elektrikára, maliara, holiča a tak ďalej. Viem, že je množstvo výnimiek, tie boli tiež zlepšené. Milý Andrea Šváb, ty si zlepšil ty a výbor tak obsahovo, ako aj v rámci formulácií. Napriek tomu je tu stále toľko právnych komplikácií, ktoré pre malé stredné podniky a remeselníkov budú skutočne katastrofálne. Podľa môjho názoru tento návrh je, je zbytočný, mohli sme ho vyškrtnúť, tak ako kapitoly 4 a 5, potom by zbytok návrhu a Mm, predloženého stredných strán bo taký zlý. Ďakujem pekne, pán Lechner. A teraz na 1,5 minúty pani Rapty. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Švábovi, ale aj pani Gebhardt, tieňovej spravodajkyni by som chcela poďakovať. A ďakujem vám a chcem vám vyjadriť obdiv, pretože ste mali a preukázali ste veľkú trpezlivosť a aj veľkú ochotu spolupracovať. A to nám umožnilo a umožňuje nám to diskutovať o tomto dokumente. A to je tiež vynikajúce východisko pre komisárku Redingovu, ktorá podľa môjho názoru sa vyjadrila tak, že aj my máme možnosť dívať sa do budúcnosti s nádejou. Minimálna harmonizácia sa dosahuje a je to realistický základ, na ktorom môžeme ďalej pracovať. Ja som z Grécka, z krajiny, ktorej sa podarilo zaručiť vysokú mieru práv spotrebiteľa a ochranu spotrebiteľa. No a ja nechcem, aby takáto vysoká miera ochrany spotrebiteľa bola harmonizovaná smerom na dol. No a ja priznávam, že prvýkrát, keď som si vypočula argumenty pána Švába, eh, som mm, skôr bola za maximálnu harmonizáciu, a predstavila som si niečo, čo som si prečítala v jednom časopise. Niekto sa snažil vytvoriť eh, krásnu tvár, krásnu ženskú tvár. Eh, a to tým, že eh, zobral časti rôznych tvári, modelík a herečiek, no a výsledok bola umelá tvár, umelá poštava. No a ja na tomto príklade chcem poukázať na to, že tie najlepšie snahy nie vždy zaručujú aj najlepší výsledok. No a myslím, že táto minimálna harmonizácia je dobrá, dobrým základom. Ďakujem pekne, pani Raptino. A teraz pán Abad. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr ďakujem za prácu nášho spravodajcu pána Švaba, ktorá nám dnes umožňuje dosiahnuť širokú dohodu všetkých politických skupín k textu, ktorý e, začal veľmi zle. Európa musí byť e, pokrokom konkrétneho a tu vidíme v tomto návrhu na ochranu spotrebiteľov Európania budú mať právo na odstúpenie od zmluvy, keď nakupujú e, napríklad na eBay tu je text, ktorý umožňuje na jednej strane posilniť e, rámcové podmienky pre navýšenie cezhraničnej výmeny v rámci EÚ a neznížia úroveň ochrany spotrebiteľov v členských krajinách. Naopak, zlepší sa to. Myslím si, že aby sme skonsolidovali e, našu hospodársku obnovu, musíme nájsť nové zdroje rastu a zjednodušením a racionalizáciou európskeho práva naše podniky lepšie využijú potenciál jednotného trhu. Viete, že iba 22 obchodu v Európe má cezhraničný charakter a teda lepší rámec pre podniky znamená tiež hospodársku obnovu. V rokovaniach o tomto texte sme boli ambiciozni, ale pragmatickí. Princíp je jednoduchý, nie harmonizácia, veď primeranej ochrany. A toto je dôvod, prečo sa, teš, prečo sa teším, že sme zachovali niektoré aspekty národnej legislatívy, ktorý, na ktorým e, spotrebiteľov záleží. A pokiaľ ide o Francúzsku, e, spotrebiteľa budú mať ochrany, záruky pre e, neferové podmienky a um, takisto sa to týka aj potom predaja. Vidíme, že Európsky parlament, uh, pravica aj ľavica, je schopný reagovať na dennodenné obavy ľudia sa tomu teším. Viac Európy, ale nie akejkoľvek. Potrebujeme Európu, ktorá chráni, upokojuje a poskytuje príležitosti občanom, spotrebiteľom a podnikom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Abad. A teraz na 1,5 minúty pani Sehnalová. Ďakujem za slovo. Za starých časov platilo heslo náš zákažník, náš pán. Doživotné záruky neboli výnimkou a kvalita bola otázkou cti. Dnes je iná doba, dnes sa musíme zaoberať nad správami spotrebiteľov, ich ochranou a legislatívou, ktorá to zaistí. Spokojnosť zákazníka zdá sa už nie vždy to najlepšou obchodnou politikou a až príliš veľa príkladov z každodenného života vypovedá o opaku. A preto je dôležité dôkladné prejedanie tejto legislatívy, ktorá vo svojom dôsledku nesmie viesť zhoršeniu správ spotrebiteľov a musí reagovať na nové výzvy. Je nutné si uvedomiť, akých rozdielnych východiskových pozíciách sa práva spotrebiteľov v jednotlivých členských štátoch nachádzajú. Našou snahou by malo byť dostať právnu ochranu spotrebiteľov tam, kde zatiaľ je právna neistota, ktorá láka mnohých nepoctivých ľudí a hrozuje vnútorný trh. Na druhej strane treba zachovať vysokú mieru ochrany spotrebiteľa tam, kde už existuje. Toto je základný uhol pohľadu, e, ktorú hodnotím smernicu o ochrany spotrebiteľa. Preto podporujem stanovisko mojej skupiny a ďakujem spravodajcom za obrovský kus odvedenej práce. Ochrana spotrebiteľov skutočne nie je proti záujmu poctivých obchodníkov. Práve naopak. Ďakujem pekne. Ďakujeme pani Sehnalovej. A teraz má slovo pani Bastos. Ďakujem. Vážení kolegovia, Začala by som slovami vďaky a blahoželaním pánu e, Švabovi za e, dobrý spôsob, akým e, pracoval na tejto správe a vyjednával. Nechceme len poskytovať vysokú mieru ochrany spotrebiteľov, ale takisto chceme zabezpečiť, aby európske spoločnosti poskytovali služby a tovary všetkým 27 krajinám bez prekážok. Ale tá fragmentácia, ktorá nám dnes dáva problémy, e, aby naše podniky mohli obchodovať napriek hranicám, e, napriek tomu, že tu máme spoločný trh, sú tu rôzne e, informácie, ktoré by mali mať spotrebitelia, požiadavky, aby všetko bolo v dobrom čase a, do, a dobre pochopiteľné. Dôležité je, aby dôkazné bremeno e, bolo správne nastavené, aby e, tu boli povinnosti pre obchodníka. Pokiaľ ide o zmluvy e, na diálku, či už telefónom alebo internetom, pravidlá týchto obchodov musia byť dobre pochopiteľné pre spotrebiteľa. Inštitúcie naďalej rokujú a dúfam, že sa nám podarí dať Európe viac dynamiky, viac konkurencie schopnosti, než potrebuje, akú potrebujeme na globálnej úrovni. Ďakujeme pani Bastos a teraz pán Sanchez predsedo na minútu. Vážený pán predseda, smernica o, správa, o právach spotrebiteľov, ktorá ide smerom eh, k horizontálnemu nástroju, eh, kde ide o doplnenie ďalších nástrojov a zjednodušenie, to je všetko veľmi pozitívne. Potrebujeme vysokú mieru ochrany pre spotrebiteľov, to je dôležité pre trvalý vývoj a zamestnanosť a tu e, nesmieme brániť členským krajinám, aby prijímali opatrenia, ktoré zvýšia ochranu spotrebiteľa, pretože plná harmonizácia by mala e, byť použitá len v tých oblastiach, kde ide o koherentný rámec pre cezhraničný obchod s pridanou hodnotou. E, náš výbor e, trval na tom, že aj časť finančných služieb by patrila do tejto oblasti, aby to bolo naozaj horizontálne pokryté. Špecifické ustanovenia, národné ustanovenia, aby e, pokryli všetky medzery a aby tu neboli výnimky a osobitné ustanovenia. Ale tento smer dostatočne v tomto texte nebol zohľadený. Takže malo by sa to zlepšiť, kým tento text príjmeme. Pripomínam aj Európsku chartu európskych spotrebiteľov. A teraz na dve minúty pán Mesároš. Ďakujem, vážený vážená pani komisárka, kolegovia, mali by sme pánu Švábovi poďakovať za prácu, ktorú odvietol. Harmonizácia a použitie tohoto konceptu by mali podporiť dôveru v spoločný trh a takisto by sa tu mala nastoliť právna istota a to je dôležité práve pre tie podniky, ktoré chcú obchodovať cezhraničné na vnútornom trhu. Návrh pána Švába, že by tu mali ba- mala byť minimálna harmonizácia alebo plná harmonizácia, nuž to je jediný akceptovateľný spôsob riešenia. Kombinácia minimálnych a plných foriem harmonizácie by sa mohla stať e, riešením, ktoré príjmu všetci. Cezhraničné e, zmluvy e, dnes majú v ceste prekážky, ktoré, ktoré bránia vývoju vnútorného trhu. Štatistika ukazuje, že mnohí ľudia si sa boja, boja internetového obchodu, nedôverujú dostatočne. Keď sa pozrieme na pohľad stredoeurópskych krajín, Nuž, mali by sme mať spoločný jednotný rámec a e, treba povedať, že e, spotrebitelia si neuvedomujú e, v našej oblasti to, čo zvyšok spotrebiteľov v zvyšku Európy. Preto by sme mali byť opatrní, nemali by sme veci príliš komplikovať, nemali by sme život sťažovať malým a stredným podnikom. Takisto, ak sa nám toto všetko podarí, malo by to e, povzbudiť e, obchod na vnútornom trhu. Je to jedna z priorít maďarského predsedníctva. E, dva dní po Svetovom dni spotrebiteľov máme práve tento bod programu a to je dobré. Máme 22 miliónov firiem, 2, 2 miliardy spotrebiteľov a všetkým by sme mali zľahčiť život. Ďakujeme pánu Mesárošovi. A teraz v procedúre Catch the Eye máme eh, najprv eh, na minútu pána Kellyho. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel poblahoželať eh, pánu Švábovi a kolegom za vynikajúcu prácu z posledných dvoch rokov. Urobili mnohé. Takisto chcem zdôrazniť, by som chcel poblahoželať maďarskému predsedníctvu za vynikajúcu prácu, ktoré odviedlo. Pani komisárka je vždy v Štrasburgu. E, práca napreduje a pokiaľ ide hlavne o nespravodlivé doložky a doložky o flexibilite, ktoré e, na ktoré sa stiahujú ustanovenia národných vlád, ak sa pozrieme ešte na ďalšie veci ako EGF, tak treba povedať, že e, ochrana e, zaznamenáva dobrý pokrok. Chcel by som pozbudiť pána Švába, aby pokračoval v svojej práci. Ďakujeme pánu Kelly a na minútu teraz pani Idigoin. Muchas gracias, presidente, señora comisaria. Ďakujem, pán pre, predseda, vážená pani komisárka. Snad na úvod by som poblahožela pán, pánu Švábovi, takisto pani Gebhardt za ich výbornú prácu. Najprv taká všeobecná úvaha. Nejde tu o to, že by sa zvyšoval protekcionizmus. Ide len o to, aby sa neobmedzovali práva, ktoré už niektoré členské krajiny majú. Pretože keď teraz naozaj e, chceme vnútorný trh, spoločný trh ktorý by mal zabezpečiť dobré vzťahy medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi, tak by sme mali paralelne, paralelne e, urobiť aj rovnováhu medzi vysokou mierou ochrany spotrebiteľov a ochranou konkurencieschopnosti podnikov. A táto rovnováha e, si e, vyžaduje minimálnu mieru harmonizácie a preto členským krajinám treba umožniť, aby prijali dodatočné ustanovenia, ktoré e, ochranu spotrebiteľov zvýšia, zlepšia. Nemôžeme pripustiť, aby prijatie komunitárnej úpravy znamenalo, že mnohí spotrebitelia sa, spotrebitelia sa ocitnú e, bez ochrany. Chcela by som zdôrazniť, že e, tieto práva, ktoré sú v českých krajinách, nemožno okresávať. Teraz na minútu pán Busoj. Ďakujem, pán predseda. By som chcel pánu Švábovi poblahoželať e, takisto práci tieňových spravodajcov. Bolo dlhotrvajúce, kým sa našla spoločná línia. Vítam všeobecný kompromis, ktorý sa dohodol naprieč politickým spektrom a myslím si, že je to dôležitý krok vpred pre všetkých spotrebiteľov EÚ. Sú tu výrazné zlepšenia na, e, požiadavky informovania, Eh, dohody, harmonizácia pravidel, ktoré sa týkajú odstúpenia od zmluvy. Kompromis samozrejme nie, nie je ideálny. Napríklad uvediem eh, člá, článok 22a. Sú tu totiž eh, služby, ktoré by nemali byť pokryté touto legislatívou problémy, možno tiež nájsť v oblasti digitálnych služieb, Dôležité je podporovať e, cezhraničný obchod, to je veľmi dobré a dúfam, že v budúcich rokovaniach s radou sa nám podarí tieto mierne doladenia ešte zlepšiť, aby bol výsledok optimálny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán <clears throat> Busoj. A teraz má slovo pani Tikau na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že pre Všetci spotrebitelia by mali mať právo na informácie predtým, ako uzavrú zmluvu. Obchodníci mali informovať spotrebiteľov, aby získali ich súhlas, vrátanie, teda informácií o podmien- o podmienkach zablokovania kreditných alebo debitných kariet spotrebiteľov. Musíme chrániť spotrebiteľov pred e, nevýhodnými e, klauzulami na nešťastie v bankových oblastiach, v poisťovníctve, v elektronických alebo službách cestovného rucha. Zmluvné e, um, podmienky sú napísané veľmi malými písmenami a uh, často klient podpíše zmluvu bez toho, že by si ju dôkladne prečítal. Hoci si prečíta klauzuly a vyjadrí nesúhlas, klient nemá možnosť rokovať. Veľmi často prvou odpovedou je, že zmluva je štandardná zmluva spoločnosti, ktorá sa nedá zmeniť. E, národné agentúry na ochranu spotrebiteľov by mali overiť tieto štandardné zmluvy, aby chránili spotrebiteľov proti takýmto prípadom. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Tykau. a teraz e, na minútu má slovo pani Rojtová. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegovi Švábovi za vynikajúcu prácu a podporu mojich návrhov. To, že spotrebitelia získajú právo za určitých podmienok do, na dodanie služieb a tovarov cez internet do každej e, členskej krajiny je významná zmena v online obchode. Tretina predajcov odmieta dodať tovar cezhranične hlavne do nových členských krajín. Verím, že aj rada príjme naše kompromisné znenie a teda povinnosť uvádzať interoperabilitu počítačového vybavenia elektroniky, čitateľnosť zmluvných podmienok, práva spotrebiteľov pri organizovaní e, zájazdov alebo možnosť pre členské krajiny rozšíriť práva spotrebiteľov vrátane záruky na neziskové organizácie a drobných živnostníkov. Význam smernice je jasný, európsky spotrebiteľ má jasné pravidlá, je najlepším katalizátorom férového vnútorného obchodu v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pani Rojtovej. A teraz má slovo pani Ančila na minutu. Pán predseda, v súlade so stratégiou 2020 vysoká úroveň e, ochrany spotrebiteľov zaručuje vysokú kvalitu produktov a zároveň dôveru spotrebiteľov aby trh lepšie fungoval. E, ochrana práv je minimálnym pravidlom a to ponúka členským krajín prispôsobiť sa európskym pravidlám. Myslím si, že toto je postoj, ktorý musíme zachovať. Európska únia môže uľahčiť harmonizáciu e, spoločného trhu s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľov tým, že sa prehlbí minimálna úroveň harmonizácie e, na úrovni národných postupov. Myslím si, že európsky systém zodpovednosti za nesúlad um, um, musí slúžiť na to, aby sa zlepšila dôvera spotrebiteľov v trhy, aby sa predlžilo toto obdobie. Ďakujem pekne. Pani Ančila. Teraz pani Galpex, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci súčasných európskych pravidel je harmonizácia minimálna. Členské krajiny môžu sa rozhodnúť využívať vlastné pravidlá, ale Európska únia je v, konkurencie, v konkurenčnej nevýhode. Ehm, po rokoch e, rokovaní je najvyšší čas, aby sme dospeli k riešeniu a ako pani Diori povedala, toto je cieľ maďarského predsedníctva. Musíme, vysok, musíme zabezpečiť vysokú úroveň práv spotrebiteľov. Spotrebitelia sa musia lepšie rozhodnúť bez toho, že by tu bola dodatočná byrokracia pre e, európske podniky. Potrebujeme jednotný európsky trh, jednotnú sériu pravidel, preto je dôležité mať prvé dohodu v prvom čítaní. Ďakujem. Pani Galpelc. Komisárka Redingová, máte slovo. Pán predseda, to bola veľmi konštruktívna diskusia. Všetci súhlasia, že musíme mať e, lepšie, efektívnejšie e, pravidla ochrany e, práv spotrebiteľov, ako ich máme dnes. Možno, že dokonalé, ale nie, ale určite lepšie ako tie, ktoré máme teraz a ktoré sú veľmi nedokonalé a s tým, sa všetci, s tým všetci súhlasia. Len ojedinele vidíme takú jednotu na tejto pôde, e, pokiaľ ide o chválu e, spravodajcu pána Švába a jeho spolupracovníkov, spoluspravodajcov. Dúfam, že táto jednota bude pokračovať, pretože teraz začíname obdobie, ktoré bude veľmi originálne a veľmi e, krátke, aby sme dosiahli túto lepšiu legislatívu, e, za ktorú sa zasadzujú všetci tí, ktorí vystúpili, všetky politické strany a teda e, Pán spravodajca si zaslúhuje všetku vašu podporu na začiatie rokovania. Viem, že maďarské predsedníctvo urobí maximum preto, aby sme dosiahli tieto um, pozitívne výsledky. Ďakujem pani komisárke. Uh, teraz pani Jory má slovo. Ďakujem pekne. Vážená pani komisárka, pán predseda, vážení poslanci, ja sa pridávam k tým, ktorí tvrdia, že, alebo povedali, že toto je veľmi uh, vynikajúca tvorivá diskusia. Ja som presvedčená o tom, že budeme pokračovať v rokovaniach v tomto duchu. Dovolte mi zareagovať na niekoľko konkrétnych detailov. Neferové zmluvné podmienky, zoznam a je, ich zoznam je potrebné mať čo najviac Spoločný európsky zoznam prinesie pridanú hodnotu. Podľa súčasných pravidel existuje indikatívny zoznam a jednotný, jednotný zoznam neferových eh, zmluvných podmienok by priniesol európsku pridanú hodnotu, avšak eh, na rade to nezískalo väčšinu a preto sme to z návrhu vyškrtli. Niekto sa spýtal, aj keď eh, môj kolega už na to odpovedal, a prečo je dôležité dosiahnuť dohodu v prvom čítaní. Začali sme rokovania počas francúzského predsedníctva ešte pred viac ako dvoma rokmi. Pracovná skupina na túto tému sa sadla viac ako 60 krát a nevidíme už žiadny manevrovací priestor na to, aby sme odstránili blokujúcu menšinu. No a preto sme sa rozhodli zúžiť rozsah tejto smernice totiž na zmluvy uzavreté mimo prevádzky a na diálku. To umožní jednoduchšiu dohodu a ja som presvedčená o tom, že druhé čítanie neprinesie pridanú hodnotu pozícia Európskeho parlamentu je podobná ako pozícia rady, takže vidím skutočne veľa príležitostí dosiahnuť dohodu v prvom čítaní a to by, sme, to by sa nám malo podariť. Dobre. Potom pán predseda Harber povedal, eh, či sme dosiahli ten dôležitý mílnik. Ja chcem byť realistický a ja nerada preháňam. Ja myslím, že robíme malé krôčiky tomu milníku, ale zatiaľ tam nie sme. Je to ale e, krok v záujme našich občanov. A všetci vieme, že sú v rámci členských štátov rôzne právne podmienky a ja si myslím, že aj maximálna harmonizácia v tejto fáze by nebola e, možná. Takže preto je lepší taký užší, menší rozsah aby sme dosiahli vôbec nejakú dohodu a prispeli k zvýšeniu práv spotrebiteľa a to finalizáciou vnútorného trhu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Ďari. A teraz pán Šváb. Ďakujem pekne, pán predseda. K otázke, či to už sme dosiahli ten milník alebo nie, to je otázka, o ktorej sa dá diskutovať dlho. Je jasné, že tie veľké momenty na, ktorej, na, ktorom, na ktorý mysleli zakladajúci zakladajúci osobnosti Európskej únie ako Altiero Spinelli pravdepodobne nie, ale robíme veľké kroky. No a preto chcem kolegom poďakovať, ktorí sa vyjadrili v diskusii, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Kompromis je vždy možnosť zohľadňovať záujmy. Nikto nebude 100% spokojný avšak všetci sú ochotní ísť ďalej touto cestou, zlepšovať veci a preto si myslím, že sme na dobrej ceste. No, túto možnosť chcem ešte využiť a poďakovať pani Redingovej za jej, za jej prístup, ako aj za jej pomoc a rady aj v diskusii a počas celého procesu. No a ja dúfam, že môžeme sa na jej podporu spolahnuť aj v rámci rokovaní na rade. Ďakujem Malcolmovi Harborovi za jeho E, trpezlivosť, rovnako ako kolegovi Lenemu, predsedovi výborovi Juri. No a Eriko Gjuri, bývalú kolegyňu, chcem požiadať o to, aby rada chápala, že Európsky parlament, ktorý rada 24. januára našťastie prijala, že nebudeme môcť prijať nezmenený, že v niektorých miestach budeme zachádzať ešte ďalej a preto v budúcich týždňoch sa môžeme tešiť na konštruktívne debaty. V tomto zmysle ďakujem pekne a želám všetkým ešte pekný večer. Ďakujem pekne, pán Šváb. No a ja vám želám tiež krásny večer. Hm.